Výbor jury overil poverovacie listiny pánov Didiera a pani Gabrieli Zoana a navrhuje potvrdiť ich mandáty s účinnosťou od 1. decembra 2017 a 30. januára 2018.